tak ako pán predseda Šulc, zápisnica zo zasadnutia 24. a 25. februára je teraz k dispozícii. Pýtam sa, či máte pripomienky. Kolegyne, kolegovia, ak nie,